Eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto. Vorrei... Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa usadili. Rád by som začal dnešné poobedné stretnutie. Máme pred sebou dosť hustý program, veľa ľudí sa hlási o slovo a myslím si, že by bolo dobré aby sme čo najskôr začali. Rád by som na úvod privítal vás všetkých, ktorí sa účastníte tohto spoločného stretnutia. E, pani Žoli je tu e, za e, výbor rozvoj, potom potom tu máme aj zástupcu podvýboru pre ľudské práva. A okrem nich samozrejme sú pozvaní aj členovia týchto výborov, ako viete. Dnes po obede e, začneme prezentáciou nominácií na Sacharovovú cenu. Je to veľmi významná cena, ktorú e, poprvýkrát e, parlament udelil v roku 1988. Udeluje Európsky parlament jednotlivcom, ako aj organizáciám, ktorí veľmi často s nasadením vlastného života obhajujú ľudské práva, demokraciu, toleranciu, slobodu a bojujú proti útlaku a netolerancii a nerešpektovaní, nerešpektovaniu ľudských práv. Táto cena je pomenovaná po významnom fyzikovi, ktorý e, niesol všetky tieto vlastnosti. Ako viete, konečné rozhodnutie je potom v rukách predsedov frakcií, ale závisí to aj od našej debaty a potom od hlasovania 18. v Štrásburgu e, tento výsledok, čiže aj naše výbory sa aktívne účastnia tohto procesu výberu nositeľa Sacharovovej ceny. Naša účasť e, zvýrazňuje legitimitu tejto voľby. E, zároveň sa chcem hneď ospravedlniť, že tu nebudem môcť zostať po celý čas, ale zaželať vám chcem veľa úspechov vo vašej práci a e, prejavujem vám e, moju podporu a dávam teraz slovo pani Hautela, ktorá bude viesť toto stretnutie. Ďakujem pekne, pán Albertini. Rada by som vám oznámila, že konečný termín bol 22. september o 6. večer a sekretariat dostal 9 e, kandidátov. Všet, sekretariat považuje všetkých týchto kandidátov za akceptovateľných, e, teda že splňajú e, stanovené pravidla a chcem pripomenúť vám všetkým, že nájdete dostupné informácie o týchto kandidátoch v priložených dokumentoch. A stručne by som chcela povedať, ktorí sú títo kandidáti a potom odovzdám e, jednotlivým členom, aby predstavili svojho kandidáta. Na to budú mať asi 6 minút. Budem môcť prejaviť istú flexibilitu, pretože uh, v niektorých prípadoch je niekoľko ľudí, ktorí budú chcieť predstaviť e, kandidáta, ale e, teda malo by to byť 6 minút na toho jedného kandidáta, pretože myslím si, že všetci títo kandidáti alebo nominanti by mali mať rovnaký e, čas. Takže v abecednom poradí máme občanské hnutie Access, potom právnik pán Hajsam Al-Malich, organizácia Breaking the Silence, potom pán Guillermo Farinas v mene všetkých tých, ktorí bojujú za ľudské práva a slobodu na Kube, pani Aminetu Hajder, pán David Isak, pani Birtukan Midexa, Nguyen Van Lee a organizácia Open Doors. Teraz si vypočujeme prezentáciu týchto nominantov e, tými, ktorí ich navrhli. A prezentáciu tiež budeme robiť v tomto abecednom poradí. Takže samozrejme môžete, môžete sa podeliť o ten rečnícky čas, ale poprosím vás, aby ste nepresiahli uh, tých 6 minút na jedného kandidáta. Poprosím teraz Marie de Schaker, uh, e, predsedničku organizácia Access. Eh, ďakujem pekne. Eh, ľudské práva sa dostávajú na internet a internet sa využíva na obhajobu ľudských práv. Access eh, je inšpirovaný aj hnutím mimo internetu. Je to nové globálne hnutie pre digitálnu slobodu a snaží sa obhajovať e, tie isté ľudské práva aj na internete. Access vytvára svet, kde každý môže aktívne sa účastniť uh, e, svet na internete búrať bariéry represívnych režimov voči občanov, ktoré zabraňujú miliónom občanov aktívne e, používať internet. Takže cieľom je e, zvýšená e, bezpečnosť aj rovnosť bez prekážok. Access sa snaží pomáhať občanom aj menšinám a obhajovať ich ľudské práva. Vytváranie toto hnutie podporuje e, tieto ľudské práva. E, toto hnutie bolo založené v dôsledku tvrdých povolebných opatrení v Iráne v roku 2009 e, a poskytovalo dôležitú technickú podporu pre iránske demokratické hnutie. Pomáhalo zachovávať tento otvorený internet a keďže proti výsledkom volie protestovali milióny ľudí, Sieť digitálnych aktivistov na internete začala sériu zásahov, ktorých cieľom bolo zabezpečiť prístup k sociálnym sieťam ako Facebook, Twitter, k nezávislým blogom a, a tak ďalej a zabrániť ich monitorovaniu. E, bohužiaľ v mnohých krajinách ľudia sa nemôžu slobodne vyjadrovať. E, pomohli e, Mm, zverejní tisícky videí z protestov a záznamov o porušovaní ľudských práv, ktoré videlo viac ako 5 miliónov používateľov. Takže e, takto šíria očividné, alebo teda e, výpovede e, svetkov, svedecké videá. Toto hnutie pomohlo aj stovkám tisícov aktivistov za ľudské práva bezpečne prekonať tú elektronickú ochranu a zostať naďalej na internete aj napríklad nestálym, e, neustálým útokom režimov a ich hekerov. V Iráne e, toto hnutie vykonalo e, veľmi záslužnú činu. Ak, ak sa spracuje troma spôsobmi, zaručiť otvorený prístup na internet a podpora ľudských práv, majú e, digitálny tím ľudí, ktorí pomáha prekonávať cenzúru, no takto obhajovať ľudské práva a tiež e, pracujú s globálnym hnutím občanov e, a presadzujú digitálnu slobodu, ale tiež e, presadzujú to, aby média informovali politikov o tejto situácii. Chcem len všetkým pripomenúť, že takmer 4 petiny ľudí na svete a e, treba len tiež e, si spomenúť na to, koľko e, ľudí na svete má menej ako 30 rokov, nož pre nich je veľmi dôležitý prístup na internet, takmer teda 4 petiny ľudí si myslí, týchto mladých ľudí si myslí, že je to ich základné ľudské práva ale e, viac ako 30 nemá prístup e, k takýmto technológiám. E, je to aj spôsob, ako mať ďalšie práva, to je rovnosť, demokracia, aktívna angažovanosť a tak ďalej. Minulý rok došlo k šupej vražde mladej a aktivistky, to bolo zachytené na mobile a potom to bolo, e, sa to dostalo do sveta prostredníctvom týchto technológií. Myslím si, že represívne režimy veľmi dobre rozumejú, aké možnosti prinásajú nové technológie. V súčasnosti ľudia sú mnohokrát mučení kvôli svojim e-mailovým e, heslám a takto sa režimy snažia monitorovať e, ich činnosť. Vidíme, že sú odpočúvané telefóny a blogeri sú uväzňovaní. Nedávno bol mladý bloger za svoje e, prejavy na internete odsúdený a to mal ešte len asi 19 rokov. Chcem vám len pripomenúť e, niekoľko krajín, kde e, technológie sú využívané na cenzúru. Hovorili sme o Iráne, ale je to aj Egypt. Blogeri sú uväzňovaní v Azerbajdžane, Čína, e, tam sú obrovské prekážky, Barma, Venezuela, Kuba, veľmi dlhý zoznam. Hillary Clinton v januári mala prejav, v ktorom hovorila o globálnej zodpovednosti e, USA šíriť e, digitálnu slobodu a využívať technológie na obhajobu ľudských práv. Myslím si, že Access je vynikajúci kandidát na Sacharovovú cenu a e, má vodcovskú pozíciu pri obhajovaní ľudských práv prostredníctvom existujúcich technológií. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť tiež, že existuje video tejto organizácii. Uh, nemáme ho dostupné tu, aj keď to nemá nič dočinenia s cenzúrou. A uh, samozrejme, všetci si ho môžete pozrieť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Šarket. Ďalším kandidátom je pán Hajsam Al-Malich. Uh, e, ideme podľa abecedného poradia. A prvým rečníkom v jeho prospech bude e, pán e, Donskis, ktorý bude hovoriť menej pani Heidi Hautalovej. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Ja som veľmi rád, že môžem uh, povedať niečo o pánovi Hajtamovi Almalehovi, ktorý je rsickým právnikom v oblasti ľudských práv, ktorý je nominovaný na Sacharovú cenu na rok 2010. Jeden rok po prijatí uznesenia v prípade Mohamada Al-Hassaniho, sírskeho právnika, ktorý bol svojvoľne zatknutý a zadržiavaný v izolácii, prijal Európsky parlament 9. septembra 2010 uznesenie o situácii ľudských práv v Sýrii s osobitným zretelom na prípad Hajsama al-Maliha, 80-ročného právnika v oblasti ľudských práv. Hasam al-Malik bol svojvoľne zatknutý pracovníkmi ústrednej tajnej spravodajskej služby 14. oktobra 2009, držaný v izolácii až do vysluchu vojenským prokurátorom 20. oktobra 2009 a súdený druhým vojenským súdom v Damašku. A to aj napriek skutočnosti, že vojenské súdy by nemali mať právomoc viesť súdny proces proti civilistom. K jeho zatknutiu došlo v čase, keď členské štáty EÚ navrhli podpísať dohodu o pridružení so Sýriou, pričom ochrana ľudských práv je neudeliteľnou súčasťou tejto dohody. 4. júla 2010 bol Hajsam al-Malik odsudený na 3 roky odňatia slobody na základe šírenia živých a zveličených správ, ktoré oslabujú e, národnú mienku. Podľa článkov 285 a 286 sírskeho trestného zákonníka. Tieto obvinenia vychádzajú z rozhovorom pána al-Maliha s médiami, v ktorých neprestajne kritizoval uplatňovanie zákona o výnimočnom stave v Sýrii a neustálu kontrolu súdneho systému priamo sírskymi orgánmi. Misie zamerané na monitorovanie súdneho procesu, ktoré organizovali medzinárodné občianske organizácie, jasne uviedli, že súdny proces s pánom Almalihom nesplňal medzinárodné normy spravodlivého procesu. Zdravotný stav pána Almaliha sa v lete vážne zhoršil, trpí artritídou, cukrovkov a problémami so štítnou žľazou a nemá riadny prístup k liekom. Odsudenie Hajsa al ktorý sa považuje za významného právnika v oblasti ľudských práv v Sýrii, poukazuje na pokračujúce prenasledovanie právnikov a ochrancov ľudských práv. Je dokonca dôrazným varovaním pre právnikov, ktorí podporujú právny štát a každodenne musia čeliť obmedzeniam z dôvodu výnimočného stavu, ktorý je zavedený od roku 1963. Podpísanie dohody o pridružení medzi EÚ a Sýriou sa tak na žiadosť sírskej strany odložilo. Komisia má od oktobra februára 2009 mandát od Rady, aby objasnila túto situáciu a našla spôsob na podpísanie dohody. Parlament v uznesení zo septembra 2010 zdôraznil zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv, vrátanie systematického útlaku voči právnikom a ochrancom ľudských práv v Syrii a požiadal o zavedenie mechanizmov na začatie rokovania medzi sírskymi a európskymi partnermi o zlepšeniach, ktoré EÚ očakáva od sírskych orgánov. Udelenie sa. Sacharovej ceny za rok 2010 pánovi Almalihovi by sa dalo pokladať za významnú podporu všetkých tých, ktorí bojujú za ľudské práva a podporujú demokratické reformy v Sýrii, čo by bolo dôležitým signálom pre EÚ, ktorá musí zabezpečiť súdržnosť a účinnosť svojich vonkajších opatrení, pokiaľ ide o dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv. Osobne chcem povedať, že som mal to potešenie a čest organizovať v Európskom parlamente seminár s cieľom zvýrazniť situáciu pána Almaliha. Na tomto seminári sa zúčastnil jeho syn, ktorý je tiež právnikom. E, podľa dostupných informácií som dospel k záveru, že pán al je skutočne neochvejným obhajcom ľudských práv a skutočne si zasluhuje, aby mu bola udelená Sacharová cena za rok 2010. Ďakujem. Ďakujem vám, pán Donskis. Ja sa ospravedlňujem, lebo som nepovedala, že Access je nominovaný skupinou um, demokratov a liberálov, aliancie liberálov a demokratov za Európu. Teraz sa dostávame k tretiemu kandidátovi v abecednom poradí. Je to Organizácia Breaking the Silence eh, nominuje ju skupina Zelených a Európskej zel- Slobodnej aliancie. Prezentáciu urobí Daniel Cohn-Bendit ako prvý a druhý to je, to je eh, a za severskú eh, zelenú ľavicu a európsku zjednotenú ľavicu dostaneme, budem, bude hovoriť ďalší e, poslanec. Nech sa páči, pán Bendit. Merci, voilà, je suis plus habitué. E, ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, v prvom rade by som chcel povedať, že naša podpora pre Breaking the Silence E, nevychádza z argumentov proti ostatným kandidátom. Všetci prezentovaní kandidáti sú kandidátmi, ktorí sú hodní Sacharovej ceny. O tom nemožno pochybovať. My navrhujeme, aby sa e, cena udelila Breaking the Silence z jednoduchého dôvodu. V izraelsko-palestinskom regióne sa v súčasnosti hovorí a hrá o budúcnosť, ktorou bude buď vojna alebo míra mier. E, ide o budúcnosť týchto dvoch národov. Tie rokovania, ktoré sa začali, sú, sú mimoriadne zložité a keby sa mali zastaviť e, kvôli stavaniu e, alebo rozšíreniu okupácie, tak zo strany izraelskej armády, ako aj niektorých izraelských občanov, nevieme, ako by sa skončili dejiny v tomto regióne. Európsky parlament má ne, E, má obrovskú zodpovednosť za to, čo sa môže stať v tomto regióne. Z tohto dôvodu skupina Breaking the Silence, ktorú z veľkej časti tvoria izraelskí vojaci, ktorí slúžili na okupovaných územiach, to sú tí prví, ktorí slúžili v Hebrone alebo v okupovaných územiach počas druhej intifády ale dokonca aj počas vojenského zásahu v Gaze. To sú tí vojaci, ktorí hovoria o nelegálnosti niektorých akcií izraelskej armády. E, tu nemožno spochybňovať e, izraelskú demokraciu, ale história ukázala, že demokratické krajiny v prípade, že okupujú iné krajiny, tak opúšťajú demokraciu. Najlepším príkladom bolo Francúzsko počas okupácie Alžírska. O tom nemožno pochybovať, že Francúzsko bolo demokratickým štátom, ale francúzska armáda v Alžírsku Alžírsku postupovala nedemokratickým spôsobom ako okupačná armáda. Izraelská armáda na okupovaných územiach je okupačnou armádou. Z toho dôvodu my e, tým, že nominujeme Breaking the Silence, chceme obhájiť e, túto myšlienku. Ide o mimoriadne odvážnych mužov a ženy, ktorí chcú E, naozaj prelomiť e, mlčanie, pretože izraelská spoločnosť nechce počuť, aká je realita okupácie. Videli ste, čo sa deje v Hebrone. Hebron to je mesto, kde je 350 e, obyvateľov, ktorých, e, izraelských obyvateľov, ktorých chráni 5000 e, vojakov proti 150 150 tisícom palestinských e, obyvateľov. To je úplne neuveriteľná situácia. Čiže okupanti takýmto spôsobom podporujú túto okupáciu. Pre nás Breaking the Silence znamená hlasovanie za mier. Keď budeme hlasovať za Breaking the Silence, budeme hlasovať za česť izraelskej demokracie. Keď budeme hlasovať za Breaking the Silence, budeme hovoriť, že my sme za dva štáty, za palestinský štát a izraelský štát. A my e, obhajujeme pacifistov na obidvoch stranách, palestinských pacifistov, izraelských pacifistov, ktorí v hrdinskom boji Eh, obhajujú eh, česť a nádej na mier. My by sme teda chceli, aby sme aj v Európskom parlamente dali mieru šancu. Give peace a chance. Ak si to spomínate, tak by ste mali podporiť Breaking the Silence, dať eh, šancu mieru. Ďakujem. Ďakujem, pán Bendit A teraz odovzdávam slovo pani Beržia, ktorá uvedie kandidátov. Ďakujem. Pani predsednička, ja by som e, nechcela opakovať to, čo povedal pán Kon Bendit. Ja by som chcela troška presnejšie vysvetliť, e, možno, že z technickejšieho hľadiska, čo znamená Breaking the Silence. Je to združenie, ktoré bolo vytvorené v roku 2004. Je to združenie, ktoré bolo vytvorené s cieľom e, umožniť izraelským vojakom prehovoriť. Boli to ľudia, ktorí sa vrátili domov a ktorí nemali právo prehovoriť. Čiže anonymným spôsobom toto združenie získava výpovede týchto vojakov o praktikách, ktoré boli nutení urobiť vo vzťahu k palestinským civilom. Toto združenie získava tieto svedectvá, uverejňuje ich na internete a e, rozširuje tieto informácie v Izraeli, v Európe a v Spojených štátoch. Toto združenie podporujú niektoré európske členské krajiny. Financovanie je, bolo do veľkej miery kritizované izraelskou vládou. E, ktorá považovala toto financovanie za nepriateľné, pretože by sa vraj nemali takéto e, združenia v demokratickej krajine financovať, ale um, ide a že by sa to malo skôr diať v krajinách tretieho sveta. Toto citujem, čo povedal izraelský parlament. Breaking the Silence pokračuje vo svojej práci, poskytlo celé množstvo svedectiev, ktoré boli základom pre Goldstonovú prácu. E, správu, pardon, a Breaking the Silence to je jedno zo združení, ktoré je dnes predmetom hrozieb a vyhrážok izraelskej vlády. Je to združenie, proti ktorému je namierená kampaň izraelskej vlády proti mimovládnym organizáciám, predovšetkým tým, ktoré sú financované európskymi krajinami. Čiže práve, e, ako povedal Daniel Cohn-Bendit, e, ide tu o združenie, ktoré je zároveň symbolom e, toho, čo sa deje v Izraeli, aj vo vzťahu k mimovládnym organizáciám. A pani predsednička, chcela by som povedať, že ľudské práva by mali byť rovnaké pre všetkých. Ďakujem, pani Veržia. Teraz sa dostávame k štvrtému kandidátovi v Alpecednom poradí, pán Guillermo Farines v mene e, všetkých bojúcich za ľudské práva a slobody na Kube. E, túto kandidatúru prezentuje e, poslanecký klub Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov a skupina európskych konzervatívcov a reformistov a Edvardom Kožušníkom a ďalšími 91 poslancami. Prvú časť prezentáciu, prezentáciu robí Ignacio Salafranca, a potom druhú časť Edvard Kožušník a ja vás poprosím, aby ste prihliadli na časový limit. A ďakujem pekne. Myslím si, že je veľmi ťažké nájsť lepšieho kandidáta, ktorý by lepšie vyjadroval ducha e, e, Sacharovovej ceny, než je Guillermo Farines. E, psychológ, nezávislý novinár, tiež nositeľ e, ceny Reportérov bez hraníc z roku 2006, získal cenu kybernetickej slobody, ktorý si zvolil nenásilný spôsob boja proti kubanskému režimu. 24. februára tohto roku začal svoju hladovku nie vo svoj prospech, ale ako vyjadrenie solidarity so svojimi 26 eh, kolegami. Eh, vydržal 135 dní a potom po prepustení 52 eh, väzňov skončil túto hladovku Eh, tento väzeň eh, držal už 20 trikrát hladovku a aj keď bol veľmi slabý a jeho zdravotný eh, stav bol veľmi zlý, nikdy nepovolil a preto si myslíme, že je veľmi dobrý kandidát na Sacharovovú cenu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Sarošovský. Ďakujem pani predsednička. je, e, Fariňas je pripravený bojovať nenasilným spôsobom za mier a obetovať za to aj svoj život. Ja nechcem opakovať tu výpočet jeho činov. Zdá sa mi totiž, že jeho kandidatúra je samovysvetľujúca. Poznáme mnohých bojovníkov, ktorí zaplatili e, v svojom boji vysokú cenu, niekedy život, niekedy väzenie, ale tu máme prípad občianskej odvahy, človeka, ktorý sa dobrovoľne rozhodol obetovať aj svoj život hladovkou, riskovať svoj život za oslobodenie politických väzňov. Myslíme si, že toto je kandidatúra, ktorá v najväčšej možnej miere splňa všetky kritéria, ktoré majú splniť nositelia Sacharovovej ceny. Preto podporujeme túto kandidatúru. Ďakujem, pán Zaroš Volsky. A teraz Jaroslav Renca. Ďakujem veľmi pekne. Každý rok je táto cena veľmi dôležitou mimoriadnou možnosťou oceniť nielen jednotlivcov, ale aj e, oceniť demokratické zmeny v tej ktorej krajine. Musíme povedať, že disidenti, opozičníci, ako aj mladí ľudia e, sa búria proti procesu kubanskej diktatúry. Pán Fariňas a jeho boj za ľudské práva je výrazom toho, o čom je Sacharovová cena. A ak mu ju udelíme, tak to bude silný signál toho, že tento parlament je proti porušovaniu ľudských práv a proti e, deficitu základných práv a slobôd na Kube. A súčasne to bude základný signál, že podporujeme utvárajúcu sa, formujúcu sa budúcu scén, politickú scénu e, na Kube. Pán Kožušník, áno, cena Sacharovová predstavuje veľkú cenu v roku 68 bolo Československo okupované a Sacharov bol jeden z, mali, z mála ľudí vo východnom bloku, ktorý sa dokázal postaviť proti tejto okupácii. Pritom Sacharov si mohol zariadiť veľmi pohodlný život sovietského akademika a nemusel sa rozhodnúť si e, život vyhnanca. On sa rozhodol ísť cestou bojovníka za ľudské práva preto si je treba nositeľov ceny Sacharova vážiť. Keď e, Zapato de Maja tento rok v väznici zomrel, Fariňas nie váhal bojovať proti Kastromu režimu dlžaním hladovky, aby prepustili väzňov svedomia. Jeho zdravie je veľmi podlomené, pretože držal už veľa takýchto hladoviek, ale každá hladovka môže predstavovať ohrozenie jeho života. Ale po smrti Zapat neváhal a pokračoval v svojom boji. Život Fariňa sa je život, ktorý je hodný ceny Sacharova. Fariňa spomohol mnohým ľuďom a e, Ostro slobody však len čaká na svoju slobodu. Fariňa povedal v jednom rozhovore, že Kuba je jeden koncentračný tábor, E, žiadam vás, aby sme pomohli Fariňasovi v jeho boji za slobodu všetkých Kubancov a nenechajme ho osamoteného. Vyšlime signál spolu s ostatnými, že Fariňas má našu podporu v svojom boji za slobodu a demokraciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu e, pána Fariňasa a všetkých ostatných, čo bojujú za ľudské práva a slobody na Kube. Ďalším kandidátom je pani Aminetu Hajdar. Nominoval ju Norbert Neusser, Willy Mayer, Raul Romeva, Irueda a ďalších 40 poslancov. A chcem teraz požiadať pána, e, pána Raula Romeva Irueda, aby uviedol kandidatúru. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som začal eh, tými, s tými slovami ako kolega Daniel Bendin. Myslím si, že eh, si to myslíme eh, všetci a každá kandidatúra by sa nemala prezen- žiadna kandidatúra by sa nemala prezentovať ako o, to, že súperi vlastne s tými ostatnými. E, myslím si, že je dôležité zdôrazniť osobnosť kandidáta alebo tejto kandidátky aj tie e, motívy, prečo Aminatu Hajdar Takže, ako som povedal, dôležité je zdôrazniť nielen tú osobnosť kandidátky, ale aj jej motívy, ktoré alebo dôvody ju viedli k jej e, činnosti, e, Hajdar je známa obhajkyňa ľudských práv, je známa vďaka svojmu posolstvu, ale aj forme svojej činnosti. To je dôležité zdôrazniť v tomto kontexte, predovšetkým e, pri udeľovaní Sacharovej ceny, pretože treba e, podporovať predovšetkým nenásilnú činnosť protestu. A preto si myslím, že profil tejto obhajky ľudských práv plní e, tieto podmienky, nielen čo sa týka jej osobnosti, ale aj e, spôsobu, akým e, koná. Je známa ako Gandhi zo západnej Sahary. Druhý dôvod, ktorý nás vedie k predstaveniu tejto kandidátky, má predovšetkým dočinenia s európskou zodpovednosťou. Má dočinenia s príbuznosťou toho, za čo bojuje e, Aminetu Hajdar e, so zodpovednosťou stredomorskej e, politiky EÚ, ako aj s vierohodnosťou EÚ. Je veľmi dôležité, aby sme vyslali jasné posolstvo o tom, že udržiavať dobré susedské vzťahy nie je v protiklade s podporou a s vyžadovaním obhajoby ľudských práv a princípov základných eh, slobôd a práv. A preto myslíme si, že kandidatúra Aminetu Hajdar eh, predstavuje hodnoty eh, dokonalé hodnoty Sacharovej ceny a myslíme si, že by to bolo veľmi pozitívne posolstvo nielen e, čo sa týka našich vzťahov s Marokom, ale celkovo aj našej stredomorskej politiky. Ďakujem pekne a teraz Willy Mayer. Ďakujem pekne pani predsednička, dobrý deň všetkým. E, tento náš spoločný návrh e, nás, poslancov z rôznych politických skupín, je možno jediným návrhom, e, ktorý priamo má e, dopad aj na EÚ, respektíve má súvislosť. E, je to západná Afrika, alebo pardon, západná Sahora je proces, ktorý je ešte neukončený v Afrike. Bola to španielská kolónia a Španielsko je aj zodpovedné za proces dekolonizácie a preto je to aj zodpovednosť EÚ. Preto tento návrh e, má priame prepojenie na EÚ, pretože EÚ zodpovedá aj za stav e, národa v ľudí v západnej Sahare a e, tá situácia je veľmi zlá. V roku 2009 eh, Aminetu. Aminet bola nezákonne vyhostená z letiska mesta Alajún, bol jej zhabaný pás a potom násilne prevezená do Španielska. Na, potom začala hladovku na letisku v Lanzarote, ktorá trvala až 32 dní a až potom sa konečne mohla vrátiť do svojho domova na okupovanom území. A preto si myslíme, že toto gesto, to, čo symbolizuje Aminetu Hajdar, je vlastne symbol boja e, národa, ktorý už viac ako 30 rokov sa snaží, debatuje, bojuje o svoje e, sebaurčenie, čo je vlastne posvetné právo e, aj prostredníctvom e, OSN. A preto si myslím, dámy a páni, že keďže toto je jediný prípad, ktorý má priamu súvislosť EÚ, by bolo veľmi vhodné, aby Európa veľmi citlivo pristupovala k tomuto prípadu. K prípadu, kde ide o posvetné právo národa na seba určenie. A preto si myslíme, že toto možné ocenenie by nešlo len pre túto obhajkyňu ľudských práv. E, napokon nebolo by to prvé jej ocenenie, už e, ich má mnoho, ale bolo by to ocenenie pre celý národ e, zo západnej Sáhary, e, ktorí e, žijú na okupovanom, ktorý žije na okupovanom území a trpí neustálými represáliami zo strane marockej vlády. A preto si myslíme, že táto cena, ak by bola udelená Aminetu Hajdar, by bol nepochybným znamením toho, že EÚ v prípade, ktorý priamo s ňou súvisí, kde ide o dekolonizáciu krajiny, e, tak na tomto prípade Európe naozaj záleží. Ďakujem. Ďakujem, pán Majer. A teraz máme ďalšieho kandidáta, ktorým je pán David Isak. Nominoval ho Ole Schmidt, Cecilia Wikström, Marit Paulsen, Lena Ek a ďalších 37 poslancov. najprv chcem dať slovo Olemu Schmidtovi a potom Cecily Wikström, takže najprv pán Schmidt. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dnes David Isak je vo vezení 3299 dní, takmer 9 rokov. 3299 dní, to je 9 rokov, bez toho, že by bol kedykoľvek odsúdený, že by mal kedykoľvek aký po, pojednávanie. Je to švedský eritrejský novinár a ja si myslím, že my máme osobitnú povinnosť, keďže je, e, je jedným z nás. Ale pre mňa to najdôležitejšie pri jeho štátnej príslušnosti je jeho oddanosť slobode prejavu a tlači. David Isak žil e, bezpečne vo Švedsku a rozhodol sa vrátiť naspäť do Eritreji, do Eritreji, aby spustil v krajine prvé nezávislé noviny. Dúfal v zmenu a v pozitívnu budúcnosť svojej krajiny. Budúcnosť, kde budú zaručené základné ľudské práva a sloboda prejavu, čo sú naše základné hodnoty v Európe. Žiaľ, David Isak a jeho sen sa nestali skutočnosťou. Je vo väzení namiesto tohto. Poukázaním na prípad Davida Isaka chceme poukázať aj na situáciu ostatných novinárov, ktorí sú uväznení spolu s Isakom. Novinári, ktorí sú vo väzení bez formálneho súdu alebo spravodlivého súdu. Toto je veľmi dôležitá vec, keďže v Eritreji je veľký počet politických väzňov. Odsahaduje sa, že ich je 30 tisíc, ktorí sú takto nezákonne vo väzení. Pani predsednička, vážení kolegovia, keď dáme Davidovi Isakovi Sacharovovú cenu roku 2010, ukazuje, ukážeme, že neakceptujeme e, zaobchádzanie s pánom Isakom a jeho spoluväzňami a že budeme naďalej bojovať za slobodu prejavu na celom svete. Na záver by som chcel, milí kolegovia, povedať, že David Isak pravdepodobne zomiera vo väznici, žije v otrasných podmienkach, takže prosím vás, kolegovia, hlasujte za neho. Na budúci rok to je už, už možno bude neskoro. Ďakujem, pán Schmidt. A teraz dávam slovo pani Cecily Wikstrom. Nepočujem, nevidím pani Wikström. Pani Schmidt, pán Schmidt, chcete povedať niečo ďalej, alebo e, niekto iný ešte za obhajobu vašho kandidáta? Mňa informovali, že okrem vás ešte pani Wikström by mala e, predstaviť vášho kandidáta Davida, Davida Isaka, ale nie je tu. E, Takže sa chcem spýtať, či chcete ešte niečo povedať e, na adresu svojho. Prepačte, pani predsednička, mňa o tom neinformovali, ale ja myslím, že som povedal všetko, čo som chcel povedať, môžem to však zopakovať. <laughs> Prosím, hlasujte za pána Davita Isaka. Zomiera. Ďalším kandidátom je pani Birtukan Mideksa ktorú nominovala skupina Krokovej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Prezentáciu urobí pán Severin a pani Rojsen. Takže najprv pani, pán Severin, nech sa páči. Ďakujem pani e, predsedníčka. Socialistická a demokratická skupina sa rozhodla aklamačne prezentovať kandidatúru Birtukan Midexa na Sacharovú cenu za rok 2010. Pani Mideksa je mladá etiopčanka, vedúca strany, ktorá bola odsúdená na doživotné väzenie v roku 2008 takže jej zabránili v tom, aby sa mohla zúčastniť volieb v roku 2010, napriek tomu, že je vodkyňou strane za demokraciu a spravodlivosť. Amnesty International ju považuje za väzenkyňu svedomia ohrozenú mučením, ktorá je zatknutá len preto, že sa mierovou cestou usilovala vykonávať svoje právo na združovanie. Hovorilo sa aj o tom, že musela v roku 2007 podpísať vyhlásenie spolu s 37 ďalšími kľúčovými politickými väzňami a opozičníkmi, ktorí boli zatknutí po voľbách v roku 2005. E, pani Midexa bola ďalej zatknutá aj v novembri 2005 po tom, ako koalícia za jednotu a demokraciu, kde bola jedno z vedúcich Vinkyň, e, spochybnila výsledok parlamentných volieb. Po voľbách nastali de- demonstrácie, ktoré boli e, násilné a e, 187 ľudí zatkli. Pani Midek sa nezastrelili, ale obvinili z velezrady, odsúdili na e, celoživotné väzenie, na doživotný trest. A e, Birtokan Midexa a ostatní v júni 2007 boli prepustení, na, omilostení po 18 mesiacoch väzenia. V roku 2008 pani Midexa hovorila vo Švedsku verejnosti o tom, čo sa stalo a aj o tom, čo bolo príčinou jej oslobodenia. Keď sa vrátila do Etiópie, Ehm, orgány od nej žiadali, aby stiahla svoje vyhlásenie, alebo bude zatknutá. Ale to, čo povedala a považovala za pravdu, odmietla stiahnuť a potom bola znovu odsúdená a jej omilostenie bolo zrušené. Mala len obmedzený prístup k právnemu zastúpeniu, ako vieme, a e, došlo k zhoršeniu zdravotného stavu vo väzení. Európsky parlament žiada okamžité bezpodmienečne prepustenie Birtukan Midexa v uznesení, ktoré sme prijali krátko po jej zatknutí. Komisár Pibalx v marci 2010 pripustil, že uväznenie pani Midexi môže ohroziť dôveryhodnosť volie z roku 2010, kde vedúca vládnúca politická strana získala 99% všetkých hlasov. To je, myslím, jasný dôkaz. Sacharovová cena, kolegovia, sa má dať tým, ktorí si zasluhujú e, zviditeľnenie aj medzinárodnú ochranu. Midek sa potrebuje oboje zastupuje všetkých európskych politických väzňov a táto cena by upriamila pozornosť na jednu z mladých žien, matku, jednu z mála žien v Afrike, ktorí bojujú za práva mnohých, za mnohých, ale znamenalo by to aj, že pamätáme na mnohé tisícky bezmených a zabudnutých politických väzňov. Teraz pani Gomez, nech sa páči tomu, čo povedal pán Severin, chcem dodať, že že to, čo sme tu povedali o pani Midexa, samozrejme neznamená, že ostatní kandidáti nemajú dôvody, prečo dostať túto cenu. Ale ja so chcem upozorniť na to, pani e, kolegovia a kolegyne, koľký z vás ste od, o nej počuli, Koľko z vás viete o nej od posledného uznesenia? Je to mladá Afričanka, politička, ktorá bojuje za demokraciu a spravodlivosť svojej vlasti. A okrem toho je aj matka e, malých detí. Teraz je znovu vo väzení odsudená na doživotie. Dokonca mesiace bola na samotke, nemohli ju navštíviť jej rodina, len jej matka smela k nej. A bojuje proti veľmi utlačateľskému, odpornému režimu, režimu, ktorý využíva jazyk, ten, alebo používa ten jazyk, ktorý my v Európe chceme počuť, demokracia, vláda a tak ďalej, ale vlastne nič také v skutočnosti nerobia, len používajú tie slova. Adrian Severin povedal, že, máme, že sú tam v, Eri- v Etiópii tisícky politických väzňov. Nie je tam sloboda tlače. Hlas Ameriky a Deutsche Welle, nemecká vlna sú zakázané a, a pritom režim tvrdí, že to tak nie je. Pardon, e, hovoria, že hrdia sa tým, že bránia vysielaniu hlasu Ameriky a ne, Deutsche Welle, ale my máme zodpovednosť. To nie je predsa režim, ktorý by sme chceli odporovať a pritom my sme najväčším donorom tejto krajiny, ktorá je naj, dru, druhou najľudnatejšou krajinou v Afrike. A my vieme, čo sa tam deje. Aj Africká únia vie, čo sa tam deje. Toto je krajina AKT, ktorá by sa mala držať záväzkov v oblasti politických ľudskoprávnych záväzkov. Tak je to v zmluve z Kotonu. A ako je to možné, ako je to možné, že v tejto krajine, kde Európska únia úplne zanedbáva E, e, riešenie sporov medzi Eritreou a Etiópiou, ktoré je teraz na arbitráži a, a vôbec sa to nerieši aj to príčinou mnohých vojen. Máme tu situáciu, keď došlo k invázii Somálska, čo malo negatívny dopad e, na to, že vlastne sa znovu posilnili extrémisti, s ktorými teraz bojujeme v Somálsku. Takže ja si myslím, že máme osobitnú zodpovednosť. My nemôžeme dovoliť, aby naše vlády a komisia zatvárali oči pred pravou a preto si myslím, že treba pamätať a oceniť všetkých politických väzňov v Etiópii, ktorí potrebujú tú, to zviditeľnenie a ochranu, ktorú im poskytujú poskytuje Zakarovová cena. A našim ďalším kandidátom je otec Tadeusz Gnuen van Lee, ktorého nominovali európsky konzervatívci a reformisti. Pán Ligutko uvedie kandidáta. Thank you, Madam Chairman. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja budem predstavovať, alebo predstavím teda posledných dvoch kandidátov a, sú e, e, istým spôsobom prepojení tým, že bojujú proti prenasledovaniu kresťanom alebo obhajujú prenasledovaných kresťanov. A, a jedným z nich je odvážny Páter Nguyen van Lee, E, narodil sa v roku 1947 v centrálnom Vietname. E, bol e, vysvetený v roku 1974 za katolického kniaza arcibiskupom Nguyenom Kim Dienom. Je vedúcou osobnosťou obhajoby ľudských práv vo Vietname a snaží sa využívať len nenasilnú formu protestu a obhajoby počas komunistického režimu prežil väčšinu svojho života, 20 rokov v väzení alebo v domácom väzení eh, kvôli obhajobe ľudských práv a demokracie. Poprvýkrát to bolo vo septembri 1977 za šírenie dvoch štúdií, ktorých autorom bol arcibiskup Nguyen Kim Dien, v ktorých kritizoval vládny útlak náboženských menšín. Potom bol dočasne prepustený e, v marci 2010, aby sa mohol podrobiť liečeniu, ale hneď potom ho orgány okamžite postavili pod prísny dohľad a e, označili ho za hrozbu pre národnú bezpečnosť. A v e, každej chvíli e, mu vlastne hrozí zatknutie za to, že vyzýva medzinárodné spoločenstvo na to, aby sa zobudilo a venovalo pozornosť situácii ľudských práv vo Vietname. Pater Nguyen Van Lee sumarizuje následovne svoju prácu za ochranu ľudských práv a dôstojnosti. Citujem, civilizovaná spoločnosť by nikdy nemala žiadnej vláde bez ohľadu na jej ideológiu alebo politické zásady dovoliť, aby sa odchýlila od všeobecných ľudských práv a izolovala svoj vlastný ľud za železnou oponou z dôvodu nezasahovania do vnútorných záležitostí krajiny. Konec citátu. Počas rozhovorov pre rôzne rozhlasové stanice vyzval svojich spoluobčanov, aby bojkotovali vietnamský systém jednej strany, e, čo je zdroj politického aj náboženského útlaku vo Vietname. E, jediný e, deň Oh tento páter spolu s so ďalšími kňazmi e, publikovali aj e, tajný, mm, tajné noviny. V roku 2007 bol postavený pred súd. Kvôli svojmu boju za ľudské práva bol niekoľko rokov uväznený e, v zaťažkých podmienok izolovanosti a zbavení ľudských práv, ale predovšetkým on sám odmietol akékoľvek výsady rezervované pre e, duchovenstvo zo strany režimu. A tieto výsady odmietol preto, aby mohol bojovať za ľudské práva, za dôstojnosť a proti ponižovaniu ľudí. E, tento páter je symbolom výnimočnej odvahy bojuje za rovnosť ľudí, za demokratické inštitúcie, za ľudské práva a musíme zdôrazniť, že nikdy sme ešte nemali nositeľa Sacharovej ceny z Vietnamu a pritom Vietnam je krajinou s brutálnou komunistickou diktatúrou. Tento páter si zasa, zasluhuje Sacharovovú cenu a preto by sme vás chceli vyzvať k podpore jeho kandidatúry. Ďakujem pekne, pán Legutko. A teraz prechádzame k poslednému kandidátovi, to je organizácia Open Doors a tiež ju nominovala Európ- skupina európskych konzervatívcov a reformistov. A opäť pán Legutko nám predstaví aj tohto kandidáta. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, je pre mňa potešením a cťou, že môžem uviezť organizácie Open Doors eh, na Sacharovú cenu za rok 2010. Je to nekonfesionálna kresťanská organizácia, ktorá podporuje prenasledovaných kresťanov približne tri štvrtiny tých osôb, ktoré sú na svete prenasledované z dôvodových náboženského presvedčenia, sú kresťania. V mnohých krajinách, takmer na všetkých kontinentoch, dochádza k ich prenasledovaniu. Organizáciu Open Doors založila mladá e, holandianka Anne van der Biel. Bolo to v roku 1955, keď už bol 10 rokov rozdelený východ a západ. E, a takéto organizácie boli e, čoraz izolovanejšie. Organizácia Open Doors sa zameriavala na kresťanov komunistickej strednej a východnej Európe, kde kresťania nemohli slobodne vyznávať svoju vieru a Anne van der Bill sa rozhodla, že musí urobiť niečo na pomoc týmto ľuďom. V Holandsku Anne van der Bill a, a brat Andrew vytvoril zriadili organizáciu, ktorá je dnes známa ako Open Doors. Táto organizácia sa zameriavala na kresťanov v komunistických krajinách, ako e, v krajinách ako je Polsko, e, Východné Nemecko, Československo, Čína. Takisto sa potom rozšírila aj činnosť na Blízky východ a Južnú Afriku a ďalšie krajiny e, na piatich kontinentoch a vyše 60 krajinách, kde sú kresťania prenasledovaní. Aktivity Open Doors zahrňajú lobovanie v západných krajinách a krajinách s represívnymi režimami za podporu slobody náboženstva poskytovanie právnej pomoci a podpory väzňom a ich rodinám, ehm, podpora pre obnovu centier pre kresťanských utečencov vdovy siroty, ehm, takisto ehm, za obstarávanie Biblii a inej kresťanskej literatúry. Časť tejto práce sa musí robiť v utajení, ale Open Doors e, sa e, snaží e, presadzovať náboženskú slobodu aj orgánov krajín, ktorých pôsobí. Komuniko, komunikovala s komunistickými vodcami vo východnej Európe, s Hamasom a s Talibanom, kde v madrasoch učí o zmierení a súcite. Uvediem tri konkrétne príklady činnosti Open Doors. Prvý sa týka uzbeckého pastora Dimitriho, ktorý bol v roku 2007 zatknutý z dôvodov nelegálnych náboženských aktivít a bol odsudený na 4 roky odňatie slobody. Open Doors zverejnila jeho prípad a zabezpečila, aby svet na neho nezabudol organizácia pomáha jeho žene a deťom. Druhý príklad E, sa týka masívnej e, pomoci e, obetiam záplav v Pakistane, ktoré patrili k náboženským menšinám. Open Doors začal v priebehu rokov vytvorilo tisícky kontaktov na celom svete a uverejňuje World Watch list. To je tretí príklad. Tento zoznam obsahuje krajiny, kde je najťažšie byť kresťanom. Na prvom mieste sa už dlhé roky drží eh, Severná Korea, sleduje Irán a Saudská Arábia. Vážení kolegovia, vyzývam vás, aby ste podporili túto nomináciu. Open Doors je organizácia, ktorá nemá žiadnu inú ambíciu, než pomáhať druhým. Je to organizácia, ktorá presahuje politické, kultúrne a náboženské hranice a vždy sa verne pridržiava svoje misie, ktorou je obhajoba slobody náboženstva, obhajoba slobody svedomia, prejavu zhromažďovania a iných pri, sloboda vierovýznania patrí k základným ľudským právam. Ja e, som presvedčený o tom, že Open Doors si zasluhuje Sacharovú cenu za všetky svoje snahy a úspechy dosiahnuté v období posledných 55 rokov. Ďakujem. Ďakujem, pán Legutko. Takže teraz, vážení kolegovia, vypočuli sme si uvedenie 9 tých e, vynikajúcich kandidatúr na udelenie Sacharovej ceny za rok 2010. Som si istý, že všetci súhlasíte s tým, že všetci z nich by si zaslúžili túto cenu. Skôr než odovzdám slovo e, kolegyni pani Žoli, chcela by som e, povedať pár slov. Tohto ročná Sacharová cena na, tú, na, na, eh, na zasadnutie, kde sa bude uverejňovať a udelovať táto cena v Štrasburgu 21. Eh, oktobra bol pozvaný pán Orlov, ale musím vás žiaľ informovať, že nemohol prijať naše pozvanie prísť v oktobri do eh, Štrasburgu, pretože v Rusku sa proti nemu vedie trestné konanie z dôvodu osočovania Chadirova, eh, to znamená guvernéra Čečenska. E, súdne konanie zákona na, e, súd, na okresnom súde číslo 63 a, a, takže toto je e, takisto jeden z e, našich e, priateľov, ktorí dostali Sacharovú cenu za rok 2009. Teraz poprosím pani Žoli, aby uviedla túto rozpravu. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz e, nás čaká aj Catch the Eye. E, to bude 15 minút, v rámci ktorých budete môcť vystúpiť a povedať svoje názory o našich kandidátoch. Pani Maria Muniz, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Ďakujem. Pani ako už sa povedalo, ako sa povedalo, um, myslím si, že všetci kandidáti si zaslehujú túto cenu, niektorí možno viac ako iní, ale myslím si, že je veľmi dobré uh, podporiť tých, uh, ktorí uh, ešte nie sú na prvých stranách novín tí, ktorí možno nedržali hľadovku, ale tiež sú vo väzení a ku, ktorým sa nevenujeme, alebo sa venujeme iba, iba občas. Eh, tie prípady, ktoré zatiaľ ešte sa nedostali do nášho povedomia, svedomia a zatiaľ sme ešte pre nich nič neurobili. Myslím si, že by sme mohli využiť túto príležitosť eh, tým, ktorí sú tzv. Eh, nikto mohli mali by sme podporiť tých, ktorých zatiaľ ešte nikto neocenil a tých, e, ktorých mlčanie môžeme oceniť. A myslím si, že by sme mali, e, ne, nemali využiť toto ocenenie na dosiahnutie našich politických cieľov, ale dať toto ocenenie tým, ktorí to skutočne potrebujú. Ale samozrejme, ako som povedala, všetci kandidáti by si toto ocenenie zaslúžili. Ďakujem. vous remercie pour la E, ďakujem za vášnivosť, za ako ste e, sa prihovorili za vášho e, kandidáta. Je to veľmi silný moment v našom parlamentnom živote. Je to moment, je to chvíľa, kedy budeme môcť prejaviť svoju úctu osobám, z ktorých všetky si zasluhujú Sacharovú cenu. My však musíme pristúpiť k tejto voľbe, ktorá nebude ľahká. A skutočne ja si myslím, že každý bude mať možnosť sa vyjadriť, takže budeme si musieť zvoliť, vybrať spomedzi obmedzeného e, počtu, musíme si vybrať troch E, takýchto kandidátov. E, stane sa tak v pondelok večer 18. oktobra v Štrásburgu. Bude to za zatvorenými dverami na konferencii predsedov 21. oktobra v Štrásburgu sa vyberie kandidát. Čiže konferencia predsedov vyberie jediného laureáta. Cena sa môže udeliť e, tak e, fyzickej osobe, ako aj združeniu či skupine e, a bez ohľadu na to, či má právnu subjektivitu počas spoločného zasadnutia Výboru pre zahraničné veci, rozvoj a ľudské práva sa bude konať 13. decembra spoločné zasadnutie. 15. Septem, 15. decembra na obed sa bude v Štrasburgu udelovať cena. E, podľa zaužívaného ceremoniálu sa zabezpečí maximálna publicita pre toto podujatie. V Štrasburgu sa budú konať sprievodné podujatia nielen v rámci EP, ale aj v Rade Európy, v meste a konkrétne na Vianočných trhoch. E, pani Veršia, pokiaľ máte záujem vystúpiť, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Prepačte, pani e, predsednička, ja by som nechcela podať nič ku kandidatúram, pretože som mala možnosť sa k tomu vyjadriť, ale chcela by som reagovať na e, to, čo sme sa dozvedeli o udelovaní cenu, pretože ak nebudeme mať možnosť reagovať e, na to, koho zvolí Európsky parlament a pokiaľ nebude môcť účastník E, e, pokiaľ nebudem môcť prísť na e, toto podujatie, osoba, ktorá dostala Sacharovú cenu minulý rok a pokiaľ my nesme schopní obhájiť účasť tohoto svojho laureáta v minulom roku, myslím si, že by Európsky parlament mal vydať slávnostné vyhlásenie e, vo vzťahu k príslušným orgánom v Rusku, aby ich e, ubezpečil, že Európsky parlament nepovolí, nepoľaví a že bude trvať na tom, aby sa mohol zúčastniť na ceremoniály odovzdávania ceny. Áno, e, to je pravda, pokiaľ ide o odovzdávanie ceny, vždy to platilo pre odovzdávanie memoriálu za Kubu a vždy sa našlo nejaké riešenie. Pokiaľ ide napríklad o ženy v bielom, tieto nikdy nemohli prísť e, si prevzať Sacharovú cenu. To bol samozrejme veľký problém. E, a nehovorím už o tých osobách, ktoré sú v súčasnosti vo väzení. Ja som chcela hovoriť e, o Vudža, pretože aj o ďalších O ďalších kandidátoch e, aj e, e, laureátov Sacharovej ceny, pretože týmto bola cena udelená, vtedy boli vo vezení a napriek tomu sú ešte stále vo vezení. Takže chcela som napríklad takisto e, pripomenúť súčasnú e, premiérku východného e, Timoru. My E, samozrejme súhlasíme s tým, e, súhlasíme s pani Verča, že musíme rozhodne zareagovať a nesmieme zabúdať e, na tie osoby, ktoré ešte stále nemôžu e, prísť a ktoré majú ešte stále e, svoje portréty e, pri budove tohto parlamentu, pripomínajúce, že e, sú ešte stále vo väzení. A samozrejme, to sa stiahuje aj na kubanských disidentov. Ďakujem, slovo má pán Kelam. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja podporujem kubanského kandidáta E, navrhnutého skupinou EPP, ale stojím pred rovnakou dilemou, pretože takisto e, by som chcel podporiť e, prvého kandidáta, ale samozrejme plne súhlasím s tým, že všetci kandidáti si zaslúžia cenu, ale teraz musíme vyriešiť problém, čo s nimi. Myslím si, že E, pokiaľ ide o Sacharovú cenu, e, tak e, jej odozva je pomerne obmedzená, pretože keď sa pozrete napríklad na rôzne, ja neviem, Euronews alebo ďalšie médiá, tak to pokrytie tohto podujatia je veľmi obmedzené a ja si myslím, že jedno z posolstiev, ktoré potrebujeme vyslať vo vzťahu k Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, je, aby naši diplomatickí zástupcovia v jednotlivých krajinách, kde žijú e, kandidáti či laureáti Sacharovej ceny, boli v neprestajnom kontakte s týmito osobami bez ohľadu na to, či ide osoby, ktorým bola už cena udelená, alebo sú oficiálnymi kandidátmi. Ja zdôrazňujem, že sa to musí vzťahovať na všetkých kandidátov. Myslím si, že najlepšie bolo, keby sa uverejnila veľmi reprezentatívna kniha so, všet, so všetkými obrazmi, fotografiami, životopismi a Eh, úspechmi jednotlivých kandidátov, ktoré by sa mali riadne prezentovať spôsobom, aký sme eh, si mohli vypočuť dnes, pretože je skutočne veľmi ťažké si spomedzi nich vybrať. Bude v konečnom dôsledku nevyhnutné navrhnúť a vybrať iba jedného, ale my musíme eh, spoločným úsilím riešiť problémy všetkých z nich. Ďakujem. Alors, évidemment, c'est... Ehm, pochopiteľne je to katastrofická situácia, keď konštatujeme, že laureát z minulého roku sa nebude môcť zúčastniť na udelovaní ceny. V tomto roku myslím si, že uh, E, ako výbor pre ľudské práva sa budeme snažiť nájsť spôsob, akým e, by sme mali prijaviť e, náš protest. My to posudíme. Týmto končíme dnešné zasadnutie. spoločné, to znamená spoločné e, zasadnutie, ale e, zasadnutie výboru AFED bude pokračovať a ďalšie e, rokovanie sa bude konať 18. E, oktobra. To bude stretnutie e, spoločné pre st, stretnutie AFED a rozvoj, kde sa, bude, kde sa predloží obmedzený výber kandidátov. Ďakujem.

Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo atteso un po'. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Trošku sme počkali, aby každý, kto bude chcieť hlasovať, mohol uplatniť svoje právo, by sa mohol dostať na miesto. Ale teraz už by som vás poprosil, aby ste teda sadli na svoje miesto, aby ste sa pripravili na hlasovanie, dali svoju hlasovaciu kartičku do hlasovacieho zariadenia. Z praktických dôvodov by sme mohli možno najprv hlasovať o stanoviskách a potom prejsť k posilneniu OBSE a úlohe EU, čo je trošku komplikovanejšie. Takže začneme hlasať najprv o stanoviskách. Máme správu pána Lizeka. Týka sa to dohody medzi Európskou úniou a Gruzinskom o zjednodušení vydávania víz. Kto je za? Takže elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie o dohode medzi Európskou úniou a Gruzinskom o zjednodušení vydávania víz. 30 poslancov hlasuje, do, pardon, 30 vložených kartičiek, 24 hlasuje. 24 pre, dvaja sú proti, čiže 26 nakoniec hlasovalo. Ďalšia správa pána Liseka, elektronické hlasovanie, dohoda o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, tiež dohoda s Gruzínskom, 30 karie, 27 hlasovalo, respekt, opravujem sa, 29 hlasovalo, končím hlasovanie. 24 pre, 5 proti, jeden sa zdržal. Blahoželám spravodajcovi. Zmena, doplnenie nariadenia, uvádzajúceho zoznam tretich krajín a tak ďalej. Pán spravodajca Kovačev, otváram hlasovanie 33 poslancov hlasuje, respektíve vložilo kartu do zariadenia 32 nakoniec. 29 za, traja proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcovi. Potom tu máme ľudské práva, sociálne, environmentálne normy. A k tomu máme hlasovací zoznam. Správa pána Martina. Kompromisný návrh 1, odstavec 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2, odstavec 3, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz trojka, odstavec 1b, pra, pre, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 4, za, proti, držal prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Tu máme ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Nesúhlasíte? Overíme si to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 5. Otváram hlasovanie. Tridsaťosem kariet. Samozrejme aj s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom elektronická kontrola ústneho pozmenujúceho návrhu 5, respektíve vrátanie tohto ústneho pozmenujúceho návrhu 40 poslancov hlasovalo, 33 za, 7 proti. Nikto sa nezdržal. Pozmeňujúci návrh 8. Za, proti, zdržali sa prijaté. 10. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 a ešte musíme hlasovať aj o 12. Takže 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, pr- za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, držali sa, prijaté. 19 za, proti, držali sa. Teraz nie som si istý. 19, overíme si to hlaso, e, elektronicky. Otváram hlasovanie. 44 hlasovalo, 8 za, 36 proti. Nikto sa nezdržal. 20 za, proti, Držali sa, prijaté. 22 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, držali sa prijaté 28 za, proti, zdržali sa prijaté 29 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté 32 za. Proti. Držali sa. Prijaté. 34. Za. Proti. Držali sa. Prijaté. 36 za. 3, e, proti. Držali sa. Povedal by som, že je, je to zamietnuté. 38 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 39. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. A záverečné hlasovanie. Elektronicky hlasujeme. Otvoru, otváram hlasovanie. 50 poslancov hlasuje. Respektíve teda 49 hlasuje. Nie, 50 hlasuje, 49 za, Jeden proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám spravodajcovi. Bene, allora possiamo adesso procedere al punto eh, riguardante... Teraz teda prejdeme k bodu, ktorý sa týka posilnenia OBZ a úlohy EU. Zdá sa mi, že spravodajca pán Liborovček si chce vziať slovo ešte pred hlasovaním. Áno, tam ste, nech sa páči. Odozám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi stručne, kolegovia. Cieľom uznesenia bolo otvoriť debatu v parlamente o úlohe OBSE a samozrejme tiež o úlohe EÚ v, tak, v predvečer samitu sme teraz e, v období po prijatí Lisabonskej zmluvy, čiže Európsky parlament má dôležitejšiu úlohu a e, mali by sme hovoriť jedným hlasom na samite a e, budem sa snažiť o to, aby samit priniesol konkrétne výsledky. Keď sme začiatkom septembra hovorili o uznesení, ja som vás požiadal, aby ste e, prišli s nápadmi, pre uznesenie, to ste urobili. 140 e, návrhov prišlo od vás, mnoho z nich veľmi konštruktívnych, ktoré obohatili uznesenie spolu so tieňovým e, spravodajcom sme sa e, snažili to zapracovať a e, máme 8 kompromisných návrhov. Dúfam, že sa ich budeme môcť držať počas hlasovania. Ešte raz vám ďakujem za váš prínos a chcem sa poďakovať niektorým, ako nám pánovi Šulcovi za E, siahnutie svojich návrhov a ja dúfam, že počas hlasovania e, budeme hovoriť e, jedným hlasom, my ako výbor pre zahraničné veci a potom aj v pléne ako celý Európsky parlament a že ukážeme svoju silu, že teda dokážeme hovoriť jedným hlasom na nadchádzajúcom samite. Ďakujem pekne, pán kolega Rouček. Ospravedlňujem sa, že predtým som veľmi dobre nevyslovil vaše meno, ale kolega ma opravil. Dúfam, že si to už budem pamätať. Otváram teda hlasovanie. Odstavec 1, pozmenujúci návrh 18 za, proti. Zdržali sa. Myslím, že prijaté. Alebo teda nesúhlasíte, tak si to overíme. Takže 18. 52 kariet vložených. Ešte stále nehlasovali všetci. 47, 48, nakoniec 49 hlasovalo, 21 pre, 26 proti. Takže to bolo odmietnuté. 19 za, proti Zdržali sa. Prijaté. 20 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 21 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 24 za proti, zdržali sa prijaté. Teraz tu máme kompromis 1. Hlasovanie po častiach, v troch častiach teda. Prvá časť kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Časť 2. Tam je pozmenujúci návrh pána Gžiba, ktorý si berie slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem, pán predseda, navrhnúť, že by sme to upravili takto. States to ratify the adopted CFE treaty. Bene, allora non ci sono opposizioni a questo emendamento orale? No, no, no. Dobre, takže nikto nie je proti. A e, ja som tomu veľmi dobre nerozumel. Dobre, takže dáme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý práve predstavil pán Gžip tá druhá časť kompromisu 1, aby sa tam doplnilo, doplnil výraz až dokiaľ. Takže hlasujeme o druhej časti kompromisu s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Držali sa prijaté. Tretia časť. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Takže vďaka tomuto kompromisu vypadlo mnoho ďalších vecí. Kompromis 4 teraz. Kto proti? Zdržali sa prijaté. 36. Nie, pardon, opravuje sa rečník. 34. Takže 34. Tiež sú tu tri časti. Prvá časť pozmenujúceho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť vypadáva, pretože sme prijali kompromis 1 a tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 36. Za? Proti? Držali sa prijaté. 37 bola, bol stiahnutý, teraz 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. Pardon, opravuje sa rečník. 41. Musíme hlasovať, pretože 37 bol, bol stiahnutý návrh. Takže kto je za? 41. Teraz proti. Zdržali sa prijaté. 42 za. Proti Držali sa prijaté. 42, chcete si to overiť? Dobre. Elektronické hlasovanie o 42. -ke. kariet. Končím hlasovanie 25 za, 28 proti. Áno, mali ste pravdu, je to zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté, 46 za, proti, zdržali sa, nie je mi to jasné, navrhujem elektronické hlasovanie o 46, otváram hlasovanie, 46, 53 vložených kariet, 52 hlasovalo nakoniec 29 za, 23 proti. Prijaté. Štyridsaťsedem. O 45 sme nehlasovali, takže 47, to je za, proti, zdržali sa prijaté. 48 ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajcu za, proti, zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa prijaté 50 s ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajcu za, proti, zdržali sa prijaté 51 za, proti, zdržali sa prijaté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 54 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa prijaté. Nie som si istý. 56. Otváram elektronické hlasovanie. 52 hlasovalo, pardon, 53, 21 za, 32 proti, zamieta sa. Teraz kompromis dvojka, kto je za, proti, zdržalo sa prijaté. Takže vypadli ďalšie e, návrhy. Teraz mám 59 za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté. Chcete to overiť? Dobre. Otváram hlasovanie o 59. 53 vložených kariet, 52 hlasovalo, končím hlasovanie, alebo teda nakoniec 53 hlasovalo, 21 pro, za, 32 proti, zamietnuté. 63, ústny pozmenujúci návrh pána Kirilova, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ja navrhujem na konci odseku 13, ktorý no končí and the impact of the population conflict solutions, aby sme pridali IDPs and refugees. Huge... Vieme, že je tu veľký problém, ktorý súvisí s našimi základnými hodnotami, ľudskými právami pri utečencoch na Južnom Kaukaze, Západnom Balkáne, Kyrgyzstane. Takže tu by som to chcel len upresniť. To znamená na konci odseku vrátanie ADPs and refugees. Spravodajca povedal, že súhlasí. Takže môžeme to predložiť na hlasovanie pozmeňujúci, pozmenujúci návrh 63. Kto je za? Še, to je 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? 65. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Kompromis 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? A teraz kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 71 po troch častiach. Prvá časť za, proti, Prijaté. Druhá časť. Za. Chcete si tú prvú časť overiť? Dobre, takže elektronické hlasovanie o prvej časti pozmenujúceho návrhu 71. Otváram hlasovanie na, so, na žiadosť politickej skupiny socialistov. Končím. 27 proti 26 za, takže zamietnuté. Takže ste naozaj telepati. Druhá časť, 71 za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa. Takže musíme si to overiť elektronicky. 71, tretia časť. 53 hlasov bolo odovzdaných. 23 proti, 26 za, prijaté. 73, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 7. Ústny pozmenujúci návrh pána Gžiba, ktorému dávam teraz slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja navrhujem nahradiť slova the appropriate slovami important. A potom to bude znieť. It's an important form, forum to discuss issues contained in the proposals. Uh, i e, druhá część proponuje... druhá część, druga zmena, tu navrhujem, aby sme úvodné ustanovenie 68 zakonč- ukončili po slove 28. november 2009. Dobre, spravodajca súhlasí s obidvomi úpravami. Súhlasíte s obidvomi úpravami? Áno, s obidvomi. Takže by sme tu skončili číslovko 2009. Dobre, takže kompromis 7 s, umie, s, kompro, s úpravami pána Gžiba. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 7 sme teda prijali a to znamená, že môžeme prejsť na pozmeňovací návrh 81. K tomu máme ďalší E, pozmenujúci návrh, ktorý predloží pán Gžip. Prosím, keby ste ho uviedli. Áno, ďakujem, pán predseda. Navrhujem pridať za slovami Ruská federácia Ukrajina ešte slova Spojené štáty a NATO. Chcem sa spýtať spravodajcu, či s tým súhlasí pán Rovček. Teraz som proti, pretože sme proti celému pozmenujúcemu návrhu. Takže v tomto prípade navrhujem dve samostatné hlasovania. Pozmeňovací návrh 81. Poprvé budeme hlasovať o e, pôvodnom znení teda o znení, ktoré platilo predtým, než vystúpil pán Grip. Ak sa tento pôvodný text schváli, ešte raz počkajte chvíľu. Nech sa páči, pán Gál. Áno, pán predseda, myslím si, že ústny pozmenujúci návrh kolegu Gžiba by mal len vtedy zmysel, ak by mal vôbec nejakú šancu prejsť, ale ja mám taký pocit, že keď socialisti a EPP sú proti tomuto návrhu, tak vôbec nepotrebujeme mať žiaden ústny pozmenujúci návrh. No dobre, takže ak e, sme tohto názoru, tak budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 81 v pôvodnom znení. Mrzí ma to pán gřip, takže kto je za 81, nech sa páči, hlasujte. Tak, ako to bolo v pôvodne predložené. Kto je proti? Takže zdržali sa hlasovania zamietnuté. 83, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 84 v dvoch častiach, to je za prvú časť. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 86, dve časti, prvá časť za, proti, e, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za. Proti zdržali sa prijaté. 89, dve časti, prvá časť za. Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za. proti, zdržali sa prijaté, 91 za, proti, zdržali sa, neviem presne. Takže si to overíme. 91. elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Takže končím hlasovanie 26 proti 25 za. Zamietnuté. 93 za. Proti. Tiež mi to nie je jasné, takže si to overíme. Aj 93 si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Takže 55 súhlasovalo hlasovalo. Končím hlasovanie. 32 ku 23 prijaté. 95, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 96 za? Proti? Zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté. 97 za? Proti? zdržali sa, nie som si istý. Takže zdá sa mi, že je to prijaté. Ale nie všetci tu zdvíhate ruky. Takže prijaté a ideme ďalej. 99 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 101 za. Proti zdržali sa prijaté, 102 za, proti, zdržali sa prijaté, 104 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, Sedmička za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté. Ja som o tom presvedčený. Ak chcete kontrolovať, tak môžeme, ale mne sa zdalo, že zamietnutie bolo jasné. Sedmička, takže teraz deviatka. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté, 11 za, Ospravedlňujem sa, musíme hlasovať o desiatke, pretože deviatka sa neprijala. Takže pozmenujúci návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijaté. Taktiež sme sa pomýlili v bode 8, to je pravda, pretože sme zamietli sedmičku, takže musíme hlasovať o osmičke. Kto je za? Kto je za osmičku? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jedenástka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Dvanástka za proti, zdržali sa prijaté 13 za. Chcete si 12 overiť? Takže socialisti žiadajú elektronické hlasovanie o pozmenujúcom návrhu 12. Začínam hlasovanie. 56 <clears throat> odozdaných hlasov. Končím hlasovanie. 29 proti 27 za, zamietnuté 13 za, proti, zdržala sa hlasovania, prijaté 17 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijaté jednotka za, proti, zdržal sa, prijaté dvojka za, proti, zdržali sa prijaté, trojka za, proti, zdržali sa prijaté, štvorka za, proti, zdržali sa. Ehm, bol by som za to, aby sme si to overili. Štvorka elektronické hlasovanie. 56 kariet sa odovzdalo, teda zložilo. Končím hlasovanie. 28 <clears throat> za, 27 za, zamietnuté. A záverečné elektronické hlasovanie o celej správe v pozmenenom znení. 56 vložených hlasov, 55 hlasovalo, končím hlasovanie, takže 56 hlasovalo, končím hlasovanie, výborne. Pán Rovček, 49 za, len 1 proti a 6 sa zdržali hlasovania. Gratulujem spravodajcovi. Ďakujem členom výboru pre zahraničné veci. Týmto končím naše stretnutie a začíname o chvíľu e, rozšírené predsedníctvo. To znamená, máme 5-minútovú prestávku a keď miestnosť opustia všetci, ktorí sem nepatria, začneme e, rokovať v rozšírenom predsedníctve.